nahrávok tejto súvislosti neakceptovateľné, aby aj keď sú tu určité, samozrejme, určité vtipné provokácie, myslím si, že takéto vtipky by to nemali byť na programe našeho parlamentu. Ďakujem pekne za túto informáciu, budeme sa tým zaoberať a pozrieme si, čo sa udialo. Ďakujem pekne. Dobre, takže teraz zostávame k správe pána Lightfrieda, ktorá sa týka poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva. Ako prvý rečník vystúpi pán Lightfried ako spravodajca na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V oblasti letectva a leteckej bezpečnosti a poplatkov máme tu takú situáciu, že vlastne každý si robí, čo chce nikto nekoná úplne správne, ale dôležité je, že my to potom musíme zaplatiť. To je niečo, čo je vlastne neakceptovateľné a tento návrh správy je tým smerom, aby sa tie veci zmenili. Čo sa tu konkrétne mení? A tu by som chcel povedať, že pri všetkých aspektoch, a tu by som sa chcel poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, Dôležité je, že je tu jednotný názor a čo tu chceme dosiahnuť je, aby sa posilnila transparentnosť. Transparentnosť znamená, že na jednej strane leteckej spoločnosti budúcnosti by mali byť pripravené dostávať informácie, kde im bude jasné, aké sú predpísané poplatky, ktoré musia uhradiť, uhradiť, ktoré sa týka bezpečnosti. Môžu posúdiť, či to je veľa, k čomu niekedy dochádza. A na druhej strane aj pre pasažierov bude ľahko pochopiteľné, čo im vlastne predpisujú letecké spoločnosti, lebo ja osobne mám to podozrenie, čo sa týka transparentnosti na strane leteckých spoločností, aj keď hovoria, že sa snažia, no je to nedostatočné. Jeden bod, ktorý je, je dôležitý v tejto súvislosti, je to, že v Európe máme veľmi rozdielne systémy, ktoré sa týkajú financovania tejto, týchto otázok bezpečnosti, niekde sa to financuje z daňových prostriedkov, potom sú štáty, kde to platí konečný spotrebiteľ a potom sú štáty, kde je zmiešaný systém. Náš názor bol, aby sme zabezpečili to, aby sa zachovali tieto systémy. Nechceme nikomu predpisovať, žiadnemu členskému štátu nechceme predpisovať to, akým spôsobom sa má financovať bezpečnosť. My chceme zabezpečiť akurát to, že ten, kto to platí, aby bol informovaný, za čo platí. Boli tu rozdielne názory na túto tému. Týkali sa aj toho, akých letisiek by sa to malo týkať. Ide o to, že ide tu o bezpečnosť, nie je tu o zisky, ide tu pre, o bezpečnosť a preto sme sa rozhodli, aby všetky letiská, ktoré sa prevádzkujú komerčne, by mali byť do toho zapojené. A podľa mňa to bolo správne rozhodnutie. A po tretie, dostali sme sa do fázy, kde na pléne vládne veľká zhoda a síce, že by sme mali rozlišovať. Rozlišovať medzi poplatkami, ktoré sa týkajú bezpečnostných opatrení, ktoré sú súčasťou pravidel EÚ a medzi poplatkami, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ktoré prekračujú e, tieto pravidlá. Ak by všetko spadalo po ten rámec EÚ, ostane to tak, ako to bolo teraz, každý členský štát môže konať tak, ako to uzná závodné ak ale sa, sú ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré tento rámec prekračujú, tak si to musia financovať členské štáty. Toto je malo viesť k tomu, aby sa postupovalo veľmi opatrne, aby sa neprijalo každé bezpečnostné opatrenie bez toho, aby sa zvážilo, či je to potrebné. Aby sa zvážilo aj to, čo to znamená pre pasažierov, čo to znamená pre letecké spoločnosti, čo to znamená pre samotné letiská. A na druhej strane ide o to, aby sme zabezpečili to, aby sa implementoval určitý systém, princíp tejto, tejto veci. A síce, že bezpečnosť je verejná úloha. Útoky na letiska sa netýkajú samotných eh, čo, eh, leteckých spoločností, ktoré nie sú na ne zamerané, ale pre všetky na tie štáty, ktorých sa prevádzkujú letiska. To znamená, že bezpečnosť je verejnou úlohou, preto je nutné ju verejne financovať. Čo sa týka pozmeňujúcim návrhom, musím povedať, že ich bolo veľmi veľa. Bolo ich, boli až traj. Myslím si, že sú skutočne na mieste a boli dobre odôvodnené. Pre všetkým, čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov zelených, myslím si, že by sme mohli podporiť, nielen preto, že pani Lichtenberger tu sedí vedľa mňa, ale preto, že sa týkajú sociálnych podmienok pre pracujúcich na letiskách. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, pre všetkým v tej dobe, kde sú pod tlakom letiska, ako aj letecké spoločnosti. Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne, ako aj vám, pani predsednička, že ste boli ku mne takáto mierna. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo komisár Píbalks za komisiu. Nech sa páči. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Návrh smernice o leteckej bezpečnosti a o platkoch za leteckú bezpečnosť je výsledkom procesu, ktorý e, siaha do roku 2001. Je to takisto e, výsledkom zvýšených nákladov na leteckú bezpečnosť v dôsledku teroristických e, útokov v roku 2001, ale aj vytvorenia nového regulačného rámca EÚ pre leteckú bezpečnosť. Zámerom komisie je týmto legislatívnym návrhom vytvoriť transparentný a nediskriminačný e, rámec pre vybere, vyberanie e, poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva. Komisia sa domnieva, že tieto poplatky by mali byť stanovené v rámci konzultácie s používateľmi letísk a mali by byť aj efektívne, nákladovo efektívne. Chcem sa poďakovať za fantastickú správu na tej, na, za fantastickú prácu na tejto správe pánovi Leichtfriedovi. Domnievam sa, že táto správa ide presne tým smerom, ako chce ísť aj komisia a naozaj vítam, že ste podporili návrhy komisie v tomto ohľade. Chcem zdôrazniť dve špecifické veci, e, s ktorými sa zaoberáme v tejto správe. Správa e, zavádza nový prvok, ktorý niekedy je možno trošku kontroverzný. Ide otázku, o otázku, kto platí za bezpečnosť letectva. Návrh komisie nerieši túto otázku a zdá sa, že takmer všetky členské štáty nástojia na tom, že oni nechcú na seba preberať tieto náklady, i keď uznávajú, že e, by malo byť e, umožnené verejne financovať e, letectvo, leteckú dopravu. My si myslíme, že táto otázka by mala byť prenechaná jednotlivým členským štátom. Mala by to riešiť subsidiarita. Pamätajúc na toto, táto správa čaká na prijatie, neviem, či to bude zajtra. Komisia by chcela povedať, že že pozmenujúci návrh 32, ktorý e, určuje členským štátom, aby financovali prísnejšie opatrenia, tak e, vedie sa teraz diskusia s radou ohľadom tohto návrhu smernice. Ale ja som si istý, že spravodajca je si toho vedomý ide o hodnotenie do, dopadov v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami v rámci nariadenia. Ide tu oprávnené opatrenie, ale musíme povedať, že už všetci máme mechanizmy, ktoré existujú a nemali by sme to preťažovať. Poprvé je tu poradenská skupina aktérov o leteckej bezpečnosti a sú tam aj zastupcovia priemyslu a je plne zapojená do akýchkoľvek navrhovaných opatrení v bezpečnosti leteckej dopravy a takisto regulačné postupy zabezpečujú, že parlament môže vykonať svoje právo veta, ak to bude považovať za vhodné. Takže ďakujem pekne za túto skvelú správu a veľmi sa tešíme na ďalšiu prácu so spravodajcom parlamentu ohľadne problémov v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne srdečne, pán komisár. Martin, vy ste sa hlasili o slovo. Prepačte, že vás musíme teraz obťažovať, ale čo sa týka článku 51, chcem k tomu vysloviť poznámku. Je to veľmi typické, viete? Keď žijete v Rakúsku, je tam jedna skupina, ktorá považuje medzinárodné štandardy za príliš radikálne a potom nepovedia nič. Potom sú tu ľudia, ktorí to nemôžu zniesť, že sú porazení v demokratických voľbách, ale potom každá forma, každú formu kontaktu tomu sa bránia. A potom z toho rozoznáte jedinú vec, a síce s tým už máme svoje skutočné skúsenosti, a to, sú, to je dedictvo Hitlera a to sú problémy, ktoré zostávajú. A bohužiaľ moja vlast sa toho ešte nezbavila, tej svojej minulosti. Takže máme dočinenia s jednou pravicovo radikálnou stranou, dokonca s dvoma. A chcem jasne povedať ešte raz, že by sme demokrati, tam sedia pravicoví radikáli, ja som rád, že patrím k tejto politickej skupine, ktorá ktorá e, dokázala dosiahnuť príspevok k tomu, že nemáme ešte pravicovo radikálnu frakciu v tomto parlamente a že ju aj nebudeme mať. Ide tu o väčšiu demokraciu a menej pravicovej radikality a cynického správania sa k ľuďom a ľudia už ma e, chceli vidieť na psychiatrii, pretože nevedia zniesť, že prehrali voľby demokratickým spôsobom. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Je to len faktická poznámka? Nech sa páči, faktická poznámka. Toto je otázka, týkajú, toto je otázka za modrú kartu tri, za 30 sekúnd. Otázka k predchádzajúcemu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 Toto vystúpenie, ktoré je úplne priateľné, je v rozpore s rozprávou o tejto téme. Navrhujem, aby ste tieto takéto veci zaradili medzi správami. Ďakujem, budeme pokračovať s rozprávou. Takže pripustila som túto osobnú poznámku, pretože sa to... Budeme pokračovať teraz s našou rozprávou a sústredíme sa na to dôsledne a prvý za frakciu Európskej ľudovej strany hovorca frakcie to bude pán Cezad na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Drahí kolegovia, ďakujem veľmi pekne spravodajcovi, pretože je to skutočne vynikajúca práca, rovnako ako aj spolupráca s ním. Keď sme pracovali na tomto dokumente, bolo potrebné zodpovedať na štyri otázky, ale aká bola naša úloha? Hlavnou úlohou bolo obhajovať právo užívateľov a cestujúcich leteckých spoločností. To bola naša hlavná úloha. A položili sme si štyri otázky a síce transparentnosť predovšetkým, aké sú skupiny, ktoré sa môžu tohto postupu zúčastniť a tiež rozsah pôsobenie smernice, ktoré letiská sú pokryté touto smernicou a tiež veľmi dôležitá otázka a tam komisia nebola odpovedať na ňu. A ja preto ďakujem spravodajcovi, pretože sa nám podarilo nájsť riešenie, pokiaľ ide o financovanie. Ide o čo najprísnejší a správny prístup. Je potrebné, aby sa členské štáty zúčastnili financovania a tiež e, riadenie a tiež e, teda nezávislé riadenie, pokiaľ ide aj e, o právne predpisy a leteckú bezpečnosť. Pripravili sme spoločné stanovisko. Ja si myslím, že je to veľká výzva tak pre komisiu, ako aj pre radu a myslíme si, že naše stanovisko, napriek tomu, že ja osobne si myslím, že my ako cestujúci by sme nemali prispievať k týmto bezpečnostným poplatkom. Cestujúci leteckých spoločností by nemali prispievať na tieto bezpečné, bezpečnostné poplatky, ale prijali sme kompromisné stanovisko a myslíme si, že tento kompromis by mal byť aj zo strany komisie. Ďalší, pán Kadraui, 2,5 minúty, nech sa páči. Teda vážení kolegovia, vážený pán komisár, vážení poslanci, chcel by som sa poďakovať Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za to, že e, odviedol vynikajúcu prácu. Ďakujem vám, ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí sa jej zúčastnili. Možno si spomínate na to, že problém financovania vôbec nie je nový. Boríme sa s ním už dosť dlho od teroristických útokov v roku 2001. Hovorili sme o bezpečnostných opatreniach už vtedy a hneď od začiatku sme sa zameriavali na financovanie v našom parlamentu parlamente. Je to skutočne veľmi dôležité. Musíme nájsť celoeurópske e, riešenia. Žiaľ, e, rada sa zaťala a nevieme sa pohnúť dopredu, ale chcel by som vyzvať radu, aby dodržiavala dohody, ktoré sme urobili v minulosti. Myslím si, že potrebujeme osobitnú dohodu a preto ju prosím o lojalnosť, o spoluprácu, o snahu o riešenie. Vstupuje sem veľa dôležitých aspektov, z ktorých najdôležitejšie je snať transparentnosť. V súčasnosti e, vlastne nevieme, kto bude platiť účet v Európe. Preto by sme chceli dospieť k dohode, urobiť e, isté sľuby a potom ich dodržiavať. To je naše úsie. To je náš zámer. A všetky bezpečnostné poplatky e, sú určené práve na tento účel a nie na nič iné ale sú veľmi dôležité. A po druhé, ďalší dôležitý prvok je, že treba rozlíšiť bezpečnostné opatrenia, o ktorých sa spoločne dohodneme na európskej úrovni a ostatnými opatreniami, dodatočnými opatreniami, ktoré príjmajú jednotlivé členské štáty. Transparentnosť je v prvom prípade zásadne dôležitá a v druhom prípade je jednoznačne povedať, že z finančného hľadiska budú musieť samotné členské štáty znašať náklady na všetky dodatočné bezpečnostné opatrenia, ale je potrebné, aby sme stimulovali snahu o celoeurópsku koordináciu bezpečnostných opatrení, vrátanie telových skénerov tovarov a podobne. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za frakciu ALDE. Pani Majsner, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi v tomto prípade aj v mene pani Henes Kašal, ktorá tu nemôže byť dnes, ale spolu, s ňou, s ňou spolu, spolu, spolupracovala na tejto správe. Správa ukazuje pozitívne výsledky, pretože bolo tu veľmi pozitívne hlasovanie o nej vo výbore a tak ako aj pri ústnych otázkach, tu ide o otázku ochrany spotrebiteľa a o leteckú prevádzku. Potrebujeme bezpečnosť, ale takisto spotrebiteľ musí vedieť, za čo a čo platí. Už bolo spomenuté, že tieto názory sú rôzne v rôznych členských štátoch a nechceme to všeobecne zmeniť ale potrebujeme v každom prípade transparentnosť v tom, ako sú štrukturované náklady a na čom sa musí spotrebiteľ podielať a to momentálne vždy neplatí. To znamená, chceme vedieť, aká časť ceny lístka je platená za bezpečnosť, ktorá je relevantná pre bezpečnosť a či je relevantná a chceme mať záruku, že to, čo sa skutočne zaplatí za bezpečnosť, bude skutočne vynaložené na bezpečnosť, bez toho, aby na tom niekto niečo zarábal. Myslím, že to je celkom logické stanovisko, ktoré sme tu zastúpili. Je tu jeden kľúčový bod medzi tým, čo chce parlament a čo chcú členské krajiny a síce ide o to, že kto platí za dodatočné bezpečnostné náklady okrem toho, čo už máme v Európe. Kto to zaplatí za pasažierov? A to si musia urobiť členské štáty. Je to otázka národnej bezpečnosti a to je zodpovednosť jednotlivých štátov. Rozhodne už bolo spomenuté, že pri otázke, či chceme telové skenery, Musíme si zvážiť, či chceme mať po celej Európe alebo nie po celej Európe a kto za ne nakoniec zaplatí. A prirodzene sú tu otázky, či naozaj prinesú väčšiu bezpečnosť. Takže letecká bezpečnosť v tejto forme musí byť transparentná. srdečná vďaka, váš čas uplynul a ďalší rečník, pani Foster tu nie je, takže má slovo frakciu Európa Slob- za slobodu a demokraciu pani Rozbach. Jedna minúta. Ďakujem pani predsednička. Okay. Na letiskách sledujeme teda mnohí cestujúci, keď chodia e, na svoje cieľové stanice, ale teraz ako keby sa to zmenilo na akýsi formnosť, kde sú bezpečnostné opatrenia len jedným smerom a čím ďalej, tým viacej týchto bezpečnostných opatrení. Je pravda, že v minulosti dochádzalo k nehodám a dochádza k ním aj teraz. Takže je dôležité, aby aj v rámci EÚ, aj mimo nej sa aplikovali rovnaké normy. EÚ je príliš malé na to, aby sa zmenilo na ostrov. Potrebujeme rovnaké a transparentné pravidlá pre všetky lietadlá a lety, ktoré prichádzajú zo všetkých strán. Všetci cestujúci a pasažieri musia pochopiť, a vedieť, e, na čo a prečo sa aplikujú takéto bezpečnostné poplatky, pretože sa môžeme dostať do akejsi džungle nepochopiteľných poplatkov, e, lebo aby sme vedeli, kto a za aké letisko, akým spôsobom sa platí. Ďakujem, váš čas vypršal, takže ďalší majú jednotlivci, pán Groš. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a mali sme vo frakcii zaujímavú diskusiu aj vo výbore, ale uzatvorili sa mnohé kompromisy pre radu a nekompromisne to ukazuje a ukazovalo sa to aj v minulosti, lebo diskusia sa už rozbehla a myslím, že tu ako parlament by sme mali očakávať podporu komisie, že bezpečnosť musí platiť pre všetky letecká. Nejde tu len o odbavovanie cestujúcich na Zemi. Hovoríme tu o dvoch až 5 miliónoch cestujúcich a potom pre e, cestujúcich je tu potrebná transparentnosť, doplatí za čo, koľko a to je dôležité ako pre letiska, tak aj pre letecké spoločnosti. A podľa mňa toto je veľmi dôležitý aspekt. A potom je, sú tu ďalšie e, kľúčové body, kto za čo platí. Financovanie podľa mňa e, bezpečnosť sa mala platiť za verejné peniaze. Už sme urobili kompromis a v rámci subsidiarity to je taký vys- vyskúšaný trik. Keď nevieme nájsť riešenie s radou, tak sa tam použije princíp subsidiarity. Mne sa to osobne veľmi nepáči, ale v poriadku. Ale mali by sme aspoň to, čo sme tu uviedli, a síce prísnejšie opatrenia v každom prípade by mali byť financované z verejných financií. Bezpečnostné poplatky a vo všeobecnosti bezpečnosť veľmi stúpla za posledné roky a preto táto problematika má aj hospodársky aspekt hovoríme o 30% nákladov približne. A keď hovoríme o bezpečnosti a hovoríme, že kto za to zaplatí, má to aj svoj hospodársky aspekt a preto, preto pre mňa sú tieto tri body veľmi dôležité a pri týchto žiadosti dúfame, že na tieto žiadosti budú pozitívne rada a komisia odpovedať. Ďakujem pekne. Ďalšia je pani Tikau. Dve minúty. Eh, ďakujem, eh, pani predsednička, pán komisár. Pán komisár, pokiaľ ide o bezpečnostné poplatky v letectve, to je systém, ktorý by nemal byť diskriminačný. Bezpečnosť eh, na letiskách patrí do kompetencie členských štátov, ale v konečnom dôsledku sú to cestujúci, ktorí platia prostredníctvom svojich listkov za bezpečnostné opatrenia. Preto by cestujúci mali vedieť, aké náklady sú zahrnuté do konečnej ceny. Táto smernica je smernica týkajúca sa poplatkov a mala by byť harmonizovaná. Parlament to opakovane e, hovoril, že v tejto smernice by bezpečnostné poplatky mali byť využívané prevádzkovateľmi letisk výlučne na účely vypracovania bezpečnostných opatrení. Navyše parlament požaduje o zvýšenú transparentnosť transparentnosť, pokiaľ ide o zloženie e, cien. E, parlament e, nemôže sám uložiť bezpečnejšie, prísnejšie bezpečnostné oplatnenia, ale dodatočné náklady budú musieť platiť členské štáty. Tento systém žiaľ napríklad, alebo hlavne v Bruseli, sa stretáva s nekonečnými radmi e, cestujúcich, ktorí e, čakajú v rade, aby mohli cestovať. Rovnako by som eh, chcel pripomenúť zákaz niektorých tekutín na palube lietadla. Toto opatrenie umožňuje konfiškáciu niektorých produktov a žiaľ, napríklad na bruselskom letisku je veľmi ťažkopádna procedúra, ktorá vedie k zhabaniu takýchto produktov. Žiaľ, tento postup neumožňuje eh, opätovne sa po eh, Ďakujem pekne, pani Cikau. Je tu otázka na modrú kartu. Pani Ob- Obmaja, chcete sa prihlásiť? Nech sa páči, pán Obmaja. Chcem to opraviť, to bolo catch the eye. Ďakujem. Dobre, niekedy je tá modrá karta taká dvojcmyselná. V poriadku. Takže žiadne otázky, je to jasné. Takže ideme ďalej a ďalší rečník je pán Paška na jednu minútu zavedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu vnieslo do trhu v leteckej doprave nový finančný náklad ktorý prevádzkovatelia letísk a letecké spoločnosti okamžite a šikovne preniesli na cestujúcich. preto je na mieste hľadať mechanizmy na ochranu cestujúcich aby sa netransparentné pripočítavanie akejsi fiktívnej hodnoty skrývajúcej sa za názov poplatku za bezpečnostnú ochranu nestalo dobre utajenou položkou pre vytváranie neoprávneného zisku prefíkaných podnikavcov v oblasti leteckej dopravy. výška týchto poplatkov môže zodpovedať len preukázateľne vynaloženým nákladom na ochranu bezpečnosti cestujúcich. našou povinnosťou vážený pán komisár je preto zadefinovať jasné a transparentné pravidlá pravidlá ktoré odstránia súčasnú anarchiu v tejto oblasti a už do budúcnosti neumožnia prevádzkovateľom zneužívať povinné opatrenie na ochranu cestujúcich na neoprávnený profit. treba zadefinovať pravidlá a nie zriaďovať ďalšie inštitúcie a úrady ktoré ešte viac zaťažia doplnkovými nákladmi cestujúcich leteckých prevádzkovateľov ako i daňových poplatníkov. ak chceme vážený pán komisár pomôcť európe aby sa stala konkurencieschopnou musíme zabudnúť na vytváranie nových úradov. v úradoch sa totiž nevytvára pridaná hodnota ktorá umožňuje zvyšovať životnú úroveň občanov. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, mali sme tu nejaké technické problémy. Bola to trošku dlhšia minúta, ale myslím, že to už tie hodiny už fungujú a dúfajme, že všetko bude tak, ako má byť. Takže máme pána Melcera na dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Dopady e, tohto e, sopečného popola na Európu e, znamenajú, že tisíc, 10 tisíce letov bolo škrtnutých a to má veľký dopad aj na bezpečnosť. A je to spojené aj s nadchádzajúcimi nákladmi. Pri leteckej katastrofe za to treba zaplatiť, ale do akej miery sú tieto e, zastavenia letov opravnené? My musíme rozhodnúť tejto snemovni, aké náklady majú znášať e, cestujúci, keď máme stále silnejšie protiteroristické opatrenia e, tieto náklady sú úlohou štátu a nemôžeme to len tak prehodiť na občana. A keď krajiny samotné súhlasia s financovaním týchto nákladov, otázka telových skenerov a ďalších bezpečnostných opatrení, to je často otázne. A hovoríme teraz o SWIFTE a Spojené štáty chcú si vymieňať údaje o cestujúcich s komisiou a s Európskou úniou. Je tu nedostatok leteckých navigátorov, ktorí sú absolútne preťažení a má to veľký dopad na letovú bezpečnosť. Po liberalizácii z 90. rokov a zjednocovania európskeho leteckého priestoru sa viac myslelo na náklady a nie na bezpečnosť, keď začnú títo leteckí dispečeri štrajkovať, dá sa ironicky povedať, že dúfajme, že neprejdeme z jedného leteckého chaosu do druhého. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Deveira na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi za jeho e, text aj za jeho ducha spolupráce. Zdôrazňujem najmä to, že obsahuje návrh o financovaní e, bezpeč- e, letovej bezpečnosti, bezpečnosti letovej prevádzky. Už viacero rokov sa náš výbor snaží, aby sa akceptovala zásada, že náklady na bezpečnosť letovej prevádzky by mali znašať e, členské štáty a v tomto podporujem správodajcu. E, je to zodpovednosť štátu, aby prijímal opatrenia na boj proti terorizmu a nie je odôvodnené, aby samotní cestujúci sami znašali náklady na tieto opatrenia. Tým skôr, že ostatné typy prost, tak, dopravy, ako je námorná alebo železničná doprava, e, sú podporované štátom, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 32, tak by som ho chcela e, zdôrazniť e, ja, ja vítam to, čo e, text obsahuje v oblasti zvýšenia transparentnosti, ale e, nejde dosť ďaleko, pokiaľ ide o vytvorenie európskeho, jednotného európskeho systému poplatkov e, na bezpečnosť. Je potrebné, aby sa súčasný systém zrevidoval a aby štáty ako Španielsko, Taliansko a Francúzsko, kde sa tieto poplatky schváľujú parlamentom, aby sa tento systém zaviedol, aby toto je predmet nášho pozmeňujúceho návrhu číslo 40. Dúfam, že ho mnohí podporíte. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Ďalšia rečníčka je pani Ayala na, na dve minúty. Sí, gracias. Ďakujem pani predsedajúca. Napriek ťažkostiam ktoré sa jasným spôsobom tento týždeň preukázali v súvislosti, že neexistuje skutočné jednotné nebo pre EÚ, pretože nemáme jednotný orgán, ktorý by kontroloval toto jednotné nebo. Napriek tomu dosahujeme postupne náš cieľ a tento text by mal byť ďalším krokom na tejto ceste. Ako hovoril kolega Leichfried a spravodajca, zároveň moje gratulujem k jeho práci Venoval sa viacerým aspektom vo svojej správe, ale myslím si, že možno sme boli trošku naivní a zároveň príliš maximalistickí a chceme e, žiadať e, to optimálne a možno nedosiahneme to najlepšie. Najlepšie potrebujeme spoločný systém s nezávislou kontrolou a zároveň transparentnú a spravodlivú konkurencieschopnosť zároveň bezpečnostné poplatky, ktoré budú brať do úvahy viaceré aspekty aj tak sa mi zdá a myslím, že komisia by to mala e, objasniť, že niektoré aspekty ešte chýbajú. Napríklad, čo povedala pani de Veyrak, nevidím jasne uznaný ten systém, v ktorom by parlament hlasoval o poplatkoch. A to je ten organizmus, ktorý by to mal aplikovať. A to by som chcela vedieť, aby mi komisia vysvetlila, že akým spôsobom tento text môže fungovať, keď tento text nie je koherentne prepojený so smernicou o letiskových poplatkoch vzhľadom na veľkú neistotu a na to, kto vlastne bude platiť náklady za túto bezpečnosť, ktorá je samozrejme verejná, ale keď hovoríme o tom, že budú platiť členské štáty, tak v konečnom dôsledku to zaplatia občania. Zasa ako keby to bol niekto abstraktný, ale v konečnom dôsledku sme to my všetci tak e, nakoniec e, nám, e, vôbec sa nám nepodarí dosiahnuť dostatočný pokrok a preto ja by som chcela vidieť, ako vy z komisie vidíte budúcnosť tohto textu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Marinescu na dve minúty. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je pravda, že letecká doprava je najbezpečnejšia doprava zo všetkých druhov. Všetky tie udalosti, ktoré mali medzinárodný dopad z minulých dní, napríklad e, ten mrak Popolčeka z Osobky a tak ďalej, to samozrejme vplýva na bezpečnosť leteckej dopravy vplýva to na prácu eh, kontrolných väží, pilotov a tak ďalej a tak ďalej, ale je potrebné, aby existovala veľmi priama komunikácia medzi všetkými reťazcami a článkami tohto reťazca. Je dôležité myslieť na cestujúceho a on veľmi často nechápe, eh, čo vlastne dosiahnu alebo čo znamenajú tieto bezpečnostné eh, poplatky keď eh, možno neuvažuje na takej, eh, keď si pomyslí teda na tie nehody zo septembra 2001 a podobne keď máme Vizmajor meteorologické podmienky, iné podmienky za letu. Na to všetko treba myslieť, e, keď chceme aplikovať takéto opatrenia. A ja samozrejme súhlasím, aby sa aplikovali nejaké dodatočné opatrenia, ale tieto opatrenia musia byť transparentné a cestujúci majú právo poznať e, správne znenie a celé znenie týchto opatrení a musia poznať pravdu Komunikácia a transparentnosť v leteckej doprave sú ale prvky, ktoré bohužiaľ tam ešte chýbajú a tie treba čím skôr napraviť. A to je úloha leteckých spoločností a letisk, ktoré musia dosiahnuť väčšiu transparentnosť a informovanosť. A cestujúci si musia byť vedomí, že bezpečnostné opatrenia, ktoré sa aplikujú v letiskách alebo na letoch, aj keď sú veľmi striktné, sú v ich prospech. Ďakujem pekne. A teraz pán Ilmer na dve minúty. Áno, pani predsednička, pán komisár, ctené kolegyne a kolegovia. Najprv sa chcem poďakovať Lechfriedovi za skvelú správu, ktorá má veľmi dobrý obsah. O čo tu napokon ide? Ide tu o transparentnosť, ochranu spotrebiteľov, bezpečnosť, riadenie kvality, aby sa toto všetko zlepšilo. Vy, vystrihám pred tým, aby sme robili nejaký nový orgán, ktorý by sa venoval týmto otázkam. Otázka subsidiarity v správe, to vidím pozitívne. V každom prípade by to tam malo zostať zachované. Pre mňa je dôležité jasné rozdelenie medzi daňami a poplatkami a všetkými úlohami, ktoré sú mimoriadne dôležité sú to, či sú to policajné úlohy, ochrana proti terorizmu, všetky tieto opatrenia sú jasne daňové peniaze a nemajú, to byť, e, nemajú byť financované z poplatkov. Keď jednotlivé štáty majú vitálny záujem o toto, potom bezpečnostné opatrenia musia uchopiť samotné štáty. A v tejto oblasti vidím že bezpečnosť musí byť zaplatená štátom a Vidím to aj v technickej a personálnej oblasti. A či to má byť pripisované na náklad zákazníkov. Pozoruhodné je aj to, že v materiáli komisie je tam 0,1 celkových nákladov na tieto opatrenia, s tým sa teda rata. Takže Nemali by sme e, byť príliš ambiciózni. Myslím, že môžeme dosiahnuť kompromis aj so Spolkovou republikou Nemecko v oblasti, ktorá má obavy v oblasti subsidiarity. Ja si myslím, že už sme blízko nášho výsledku e, v rámci nášho návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz budú rečníci v konaní Catch the Eye. Takže ďalší rečník má jednu minútu. Prosím. Ďakujem pani predsedajúca, hovorí pani Rojtová. A napriek tomu, že podporujem tento návrh, pretože výrazne zlepšuje transparentnosť a účtovanie tých poplatkov pre všetkých európskych spotrebiteľov, ktorí využívajú leteckú dopravu, tak ma zaráža, Prečo nedochádza v tejto dôležitej oblasti k väčšej harmonizácii? Obávam sa, že vďaka dominantnému postaveniu niektorých letísk cestujúci platia príliš vysoké e, poplatky bez priamého dopadu na úroveň rýchlosť alebo kvalitu bezpečnostných opatrení. Komisia by vo svojej hodnotiacej správe za tie dva roky po účinnosti tejto smernice mala mať oveľa väčšiu odvahu navrhnúť jednotnú a záväznú metódu na výpočet bezpečnostných poplatkov celou EÚ Súhlasím s požiadavkou, aby prísnejšie opatrenia ako telesné skenery, aby sa tieto platili zo štátnych rozpočtov a nie, aby to platili cestujúci, hlavne keď sme neukončili diskusiu o potrebe týchto skenerov. Tiež mám obavu z interpretácie ustanovení o nákladoch e, týchto opatrení, ktoré urobia letiská a letecké spoločnosti, ktoré môžu byť priúčtované. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Jedna minúta, prosím. Ďakujem, pani predsednička. E, pán Latík má pravdu. Náklady na dodatočnú bezpečnostnú ochranu by mali znášať členské štáty. Napokon pasažieri a všetci občania už teraz platia za bezpečnosť všeobecne. Ale štáty nemôžu jednoducho občanov občanom povedať, dostanete presne za čo platíte. Majú totiž väčšiu povednosť. Štát nie je len poskytovateľom služieb motivovaných len ziskom a napriek tejto zásade sú to cestujúci a nie štáty, ktoré znašajú náklady na dodatočnú bezpečnostnú ochranu. Často dodatočná ochrana, ktorú dostanú cestujúci na základe dodatočných poplatkov, nie je poskytnutá štátom, ale e, súkromnými spoločnosťami, ktoré sú subkontrahované a e, vzťahuje sa na ne e, ochrana a dôvernosti informácií. To... Ďakujem. Ďalší rečník je pán Obamaja. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. keďže USA majú iný prístup k leteckej bezpečnosti, mali by sme si tu stanoviť aj európsku mienku, mierku a malo by to byť určitá kombinácia. Je však dôležité, aby konkrétny súvis existoval medzi bezpečnosťou a poskytnutými službami. Letová bezpečnosť musí byť jasne definovaná a musíme presne vedieť, za čo platíme. Musí byť jasné, ako je bezpečnosť započítaná a výška týchto poplatkov musí byť jasne popísaná. Musí tam byť jasná transparentnosť. A tu musia konať dozorné orgány a musia pracovať rýchlo a efektívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže to boli rečníci v konaní Catch the Eye a teraz má slovo pán Pibalks, komisia pán komisár Vážená pani predsednička, vážení členovia, skutočne tento deň bol fascinujúci. Ehm, ochrana, bezpečnostná ochrana letectva je vec, ktorou máme všetci svoje skúsenosti. Môžem e, sa s vami podeliť o svoje skúsenosti, pretože e, takisto som mal nejaké takéto zážitky. Ale e, komisia E, ide ešte o krok ďalej, pretože v rámci e, bezpečnosti existujú poplatky. Prvým pravidlom je transparentnosť e, ten, táto správa a návrh komisie sa navzájom doplňujú. A pokiaľ ide o otázku, kto by mal znášať náklady, myslím si, že najlepším riešením je subsidiarita. A nie sú to však členské štáty, ale občania, ktorí to platia. Otázka je, či by to mali byť eh, daňoví poplatníci alebo cestujúci. Na to sa ľahko neodpovedá. Ja si myslím, že náš návrh, ktorým je subsidiarita, eh, zodpovedá eh, dnešným mechanizmom zákonom bezpečnosti letectva. Ale ten návrh ide ešte ďalej. Posudzuje celý sektor ochran- bezpečnostnej ochrany všeobecne. Myslím si, že komisia e, dôkladne zvážila tento návrh a som veľmi rád, že parlament ho v hrubých líniách prijal a že zachádza ešte ďalej, než navrhuje komisia. Uvidíme, aký bude výsledok, ale myslíme si, že návrh bol predložený v správnom smere a v správnom čase. No. Ďakujem. Ďakujem pekne komisár Pickbalks. A teraz má znova spravodajca slova slovo pán Leichtfried. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po toľkých chválach som skutočne e, príjemne zarazený a budem stručný, ale chcem využiť túto príležitosť a chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí spoločne pracovali, pán Fesade, pani Plancher, pani Lichtenberger, pán Količek, už takmer rok sme pracovali na tomto materiáli a tak si predstavujem európsku politiku a nie nejaké showmanské kúsky, ktoré predvádzajú niektorí kolegovia. Po druhé, chcem apelovať na radu. Výbor pre dopravu je taký mierny výbor, kľudný výbor, ktorý vecne pracuje, vecne argumentuje a v tomto zmysle sme boli veľmi pozitívni voči tomuto, voči tomuto návrhu rady a boli sme pripravení na kompromis, ale chcem varovať radu pred psiaci, spiacimi psami. Treba akceptovať kompromisy aj z druhej strany. A keď rada nie je pripravená e, výsť v ústretí Európskemu parlamentu, potom aj pozícia tohto výboru sa zmení. To nie je len môj názor ja som už počul od mnohých kolegov a kolegyň, ak nie ste pripravení nám výsť v ústrety, tak potom budeme ináč diskutovať o telesných skeneroch a tiež nebudeme pripravení vám výsť v ústrety. A to je niečo, čo si myslím, nie je smyslom celej tejto činnosti a nemusí sa to nevyhnutne stať. A preto apelujem, Zobudte sa, apelujem na členské štáty. Máme teraz Lisabon, treba pohnúť s obidvoma vecami vopred, lebo inač sa bude hovoriť come on, let's swift again. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto uzatvorená a hlasovanie prejde na najbližšom stret, plenárnom stretnutí v Bruseli. Takže prichádzame k ďalšiemu bodu na našom